poľnohospodárstve, čo by viedlo k vytvoreniu nových pracovných miest u nás ako aj v rozvojových krajinách. Ďakujem pekne pani Kres a teraz za EMPL pani kolegyňa Beresem.